Teraz prejdeme k zápisnici z 25. februára. E, predpokladám, že zápisnicu ste dostali. Sú nejaké otázky k tejto zápisnici? Ak nie, tak považujem tú zápisnicu za schválenú. Okrem toho je tu ešte jedno vyhlásenie. E, dostal som informáciu od kompetentných polských orgánov, že